Stále tu máme také hlúčiky, ktoré sa tvoria v strednej časti miestnosti. Vážení kolegovia, prosím, začneme s programom nášho stretnutia a tí z vás, ktorí nemajú záujem o účasť, môžu pokojne sálu opustiť. Stále máme zhruba desiatich ľudí, ktorí tu stoja. Prosím, rozhodnite sa, či si sadnete, alebo či sa prejdete vonku v parku, tam je dostatok miesta. Dobre, takže Tomas Tobe a ja by sme radi začali toto zasadnutie. Dovolte mi privítať vás všetkých. Dovolte mi hneď na úvod povedať, že prechádzame k bodu číslo 1 a tým je schválenie programu. Ak nemáme žiadne námietky, výhrady z vašej strany, tak považujeme program za schválený. Poďme na bod číslo 2, to sú oznámenia predsedov. Na rozdiel od iných e, stretnutí dnes mám dôležitý oznam. Všetci členovia AFETu, predovšetkým tí, ktorí, sú, e, ktorí boli členmi nášho obdobia v predchádzajúcom volebnom období, nášho výboru v predchádzajúcom volebnom období vedia, že veľmi hodnotná e, časť nášho výboru nás opustila, treba sa rozlúčiť Hovorím o Amel Duo. Amel Duo eh, sedával eh, vedľa mňa od decembra 2015 do septembra 2019 počas 4 rokov ehm, zvládla Elmara Broka ako predsedu. Bolo to ťažké. A nakoniec eh, prežila aj Davida McAllistera, čo bolo ešte náročnejšie. A musím povedať, že sme boli veľmi smutní, keď sme počuli dobrú správu, že nás opustí, ale dostala veľmi zaujímavú novú pozíciu. Teraz bude námestnička šéfa odboru a kabineta predsedu parlamentu Sasoliho. Pozval som Amel, aby ešte raz bola na tomto zasadnutí spolu s DV, takže Amel, prosím, poď sem k nám a dovolte mi naozaj jej vrúcne poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla počas 4 rokov vo výbore AFET. <clears throat> Ďakujem pekne, Amel, a veľa šťastia. Dobre, prejdeme teraz k bodu programu číslo 3 spolu s výborom pre rozvoj podľa pravidla rokovacieho poriadku 58 ktorým sa vytýčuje susedská medzárodná spolupráca, teda nástroj pre susedskú a medzárodnú spoluprácu. Asi viete, že to je veľmi dôležitý legislatívny návrh v rámci viacročného finančného rámca pre obdobie 2020 až 2027, keďže presnejšie určí, akým spôsobom naša asistencia a pomoc pre tretie krajiny bude vynaložená. Jediným bodom je spoločné hlasovanie o vstupy, vstupe do rokovaní s radou a komisiou. a Parlament schválil svoju pozíciu v rámci prvého čítania v marci tento záver bude východiskom pre tieto rokovania. Čo sa týka postupu počas dnešného dňa, bude menovité hlasovanie, v rámci ktorého chceme zabezpečiť transparentnosť pri našom konanti. Je to e, voliteľné, nie povinné v rokovacom poriadku. Musí zabezpečiť finálne hlasovanie o konečnom návrhu a musíme získať e, celkovú väčšinu spoločného počtu poslancov z výborov, čiže 49 z 97, keďže nás je 71,26 v jednotlivých výboroch. Okamžite po hlasovaniu NDCI, NDICI, tak začne trialóg a následne prebehne IPA, a, tri, a následne budú rokovania nasledovať v tesnom závere. Dovolte mi dať teraz slovo Tomasovi Tobému. Ďakujem pekne, pán McAllister. Dovolte mi v stručnosti, tak aby sme ušetrili čo najviac času, povedať iba z pohľadu výboru DV, iba potvrdiť, že toto naozaj je veľmi dôležitá legislatívna zložka pre oba naše výbory a bude to formovať a definovať našu vonkajšiu finančnú pomoc počas nadchádzajúcich rokov. Práve preto sa tešíme na tieto rokovanie, aby začali čo najskôr aby prvé rokovanie prebehlo už počas tohoto mesiaca, aby sme dokázali zabezpečiť transparentnosť a zapojenie všetkých jednotlivých výborov. Briefingy od spoluspravodajcov, ktoré budú nasledovať po každom kole rokovaní, by mali byť tiež organizované v rámci takéhoto spoločného formátu. Dobre, vynikajúce, ďakujem pekne Tomás. Môžeme teda prejsť k hlasovaniu. Pretože v mojom mojich podkladoch sa hovorí, že neočakáva sa žiadna ďalšia diskusia z dôvodu nedostatku času, takže prosím, nehlasujte. Ne, ne, ne, nehlaste sa do diskusie, lebo nemáme čas. Poďme teda k hlasovaniu. Je to elektronické hlasovanie a otváram hlasovanie. Nech sa páči. Chýba nám ešte jeden hlas. 87 out of 87. is... Môžeme uzavrieť hlasovanie. Návrh bol schválený 72 hlasmi proti 15. We have a problem. Zdá sa, že tu máme nejaký problém. Okay, could a technician take care of that? Okay, anyhow, but it... V každom prípade návrh bol schválený 72 hlasmi proti 15. Môžeme prejsť teraz k bodu programu číslo 4. Musíme vypnúť a zapnúť systém. Dobre, takže pod programu číslo 4 sa týka len členov výboru AFED, takže prosím členovia výboru DV, vyberte svoje karty z hlasovacích zariadení. Dobre, vážení kolegovia, od programu číslo 4 budeme rozhodovať o rozho- eh, rozhodnutí o vstupe do medziinštitucionálnych rokovaní v prípade nástroja predvstupovej pomoci IPA. Dovolte mi pripomenúť, že toto je téma len pre poslancov výboru AFED a o tom môžu hlasovať len poslanci výboru AFED. Takže pán Zovko a Tonino Picula sú spravodajcami pre tento návrh. Skôr ako začneme hlasovať, dovolte mi pripomenúť, aké sú pravidlá, aby sme ho považovali za schválené. Musí ho schváliť väčšina zo so 71 riadnych členov výboru AFED, takže minimálne 36 hlasov musí padnúť za a podľa pravidla 72 rokovacieho poriadku a návrh po prvom čítaní vytvára mandát pre rokovania. Môžeme teda prejsť k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. too many greens. There's one green too many on board. Máme príliš veľa zelených. Teraz máme jedného z Renew Europe priveľa. Toto vyzerá ako keď sa na to pozeráte z pohľadu EPP. Tak sa na to pozerá počítač, hovorí pán predseda. Potrebujeme ešte, aby jeden zo zelených a jeden z Renew vyťahli svoju kartu. Dobre, teraz je to v poriadku. 67 zo 73 hlasovali. Šiesti kolegovia za FETu ešte nehlasovali. Možno máte stále záujem hlasovať. I need one more going down. Problem is that Would you share your technical information? It's We have 71 members. Máme 71 poslancov a fetu a prístroj hovorí, že máme 72 kariet v hlasovacích zariadeniach, takže jeden človek je tu navyše. Kto je ten kolega, ktorý sa tvári, že je člen AFETu a nie je členom AFETu? A teraz je už len 6 zelených a nás má, máme tu byť 7, takže niečo nesedí. Teraz, máme, teraz nám jeden chýba. Ale len 66 hlasovalo. Teraz je to 71. A teraz je o jedného zeleného priveľa. Hej, hej, hej, hej, hej. Dobre, môžeme hlasovanie uzavrieť a máme 59 hlasov k 8. Návrh bol schválený. Dobre, poďme teraz k bodu programu číslo 5. Spoločne s výborom pre rozvoj a spolu s spoluprácou s podvýborom pre ľudské práva. Našim ďalším bodom bude hlasovanie o skratenom zozname troch kandidátov pre Sacharovovú cenu. Dovolte mi pripomenúť každému, že tento bod prebieha in kamera. a práve preto len autorizovaní členovia parlamentu, politických skupín a zamestnanci Európskej únie môžu byť prítomní. Všetkých ostatných ľudí by som poprosil, aby opustili rokovaciu miestnosť a tí, ktorí e, sú prítomní, aby obmedzili